Dámy a páni, prosím vás, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli otvoriť naše plenárne zasadnutie. Chcem srdečne privítať zástupcov národných parlamentov, ktorí prišli sem do Európskeho parlamentu. E, takisto vítam kolegov, poslancov Európskeho parlamentu a Mimoriadne chcem pozdraviť pána Sorina Lazara, predsedu výboru pre financie, rozpočet a banky e, rumunského, rumunskej komory poslancov. On uzavrie toto plenárne zasadnutie bude hovoriť o investičných prioritách 2021-2027, teda bude hovoriť o budúcom viacročnom finančnom rámci. A vlastne bude sa teda sústredovať na investície. Napriek tomu, že sme mali mnoho iniciatív na vylepšenie situácie, Európska únia ešte stále trpí veľkým nedostatkom finan- investícií a tak v budúcom viacročnom finančnom rámci Európska komisia navrhla nový program InvestEU, aby e, tento problém vyriešila. Tento návrh stojí na úspechu európskych fondov eh, pre strategické investície 1 a 2, ktoré boli vyhlásené v roku 2015, prvý a druhý 2018. To sú dva fondy, ktoré skutočne dali ten potrebný impuls investíciám, ale my chceme ísť ešte ďalej a to v tom zmysle, aby sme podporili udržateľné infraštruktúry, výskum a inovácie, malé a stredné podniky a e, sociálne e, kompetencie a investície. E, takže toto je tak veľmi stručne vzhľadom na naliehavosť situácie. 6. januára tohto roku Európsky parlament schválil svoj negociačný mandát s radou, aby program Invest EU, ktorý navrhuje komisia, bol definitívne prijatý. E, získané pozmeňujúce návrhy zvyšujú medzi iným garanciu rozpočtu Európskej únie, ktorá prejde na 40,8 miliard eur v tých bežných e, pri, a ďalej sa z, zmobilizuje 698 miliard eur na výdavky a Európska komisia navrhuje garancie vo výške 33 miliard eur na európsky rozpočet, aby sa zmobilizovalo viac ako 50 miliard eur. Európsky parlament je pripravený začať rokovať s ministrami, teda s radou, e, za predsedníctva e, Rumunska a táto téma e, by sa mala uzavrieť e, čo najrýchlejšie tak, aby 1. januára 2021 všetko bolo pripravené na to, aby mohol byť tento program i hneď spustený. Máte pred vami uh, speaking, speaking uh, máte pred sebou kartičky, na základe ktorých môžete sa prihlásiť do diskusie a klásť otázky. Ak si želáte vystúpiť, tak vás prosím, aby ste tieto, e, tieto vlastne speaking parts e, vyplnili a po e, úvodnom slove budem postupne dávať e, slova dvom poslancov z národných parlamentov a jednému poslancovi z Európskeho parlamentu. Ľutujem, že tu nie je medzi nami pán Jirky Katajnen, ktorý je podpredsedom Európskej e, komisie. Ľutujem, že on tu nemôže byť s nami dnes v Brusele. Bruseli a žiadny iný komisár nebol e, vyslaný na to, aby ho nahradil. A teraz dávam slovo pánovi Wernerovi Ajerovi, ktorý je e, Eh, prezidentom Európskej investičnej banky. Dávam mu slovo na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Je to tvrdé, ale pokúsim sa rešpektovať rečnícky čas. To... Dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou dnes hovoriť eh, pred vami tu v Bruseli a eh, môcť hovoriť o jednej z kľúčových záležitostí, ktorá nás bude zamestnávať v nasledujúcich rokoch v Európskej únii iste môžeme očakávať, že Európska investičná banka, Banka Európskej únie má viac než len záujem o túto záležitosť, aj vzhľadom k tomu, že pred 5 rokmi sme doslova vynašli a potom sme presvedčili ostatných o základnej myšlienke Junckerovho plánu, teda Európsky Ehm, nástroj pre investície bol kľúčovou súčasťou. A v tom čase to bolo veľmi odvážna záležitosť. Ja môžem len zatleskať poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu a ostatných legislatívnych orgánov za to, že toto veľmi odvážne rozhodnutie prijali. Pretože e, tu sa vlastne vzali peniaze z dotácií a mm, vložili sa do garančného nástroja, čo skutočne je odvážne a teraz žneme um, plody tohto rozhodnutia. Invest EU ide podobným smerom. A teraz máme možnosť zlepšiť to, čo nefungovalo veľmi dobre, alebo zlepšiť celkovo e, záležitosť, ktorá sa ukázala byť pomerne úspešnou. E, budúcnosť e, európskej ekonomiky um, závisí od takýchto krokov a my musíme pochopiť eh, to, čo je treba urobiť a preto by bolo vhodné vykonať si akúsi inventúru existujúceho stavu. stavu. Jeden z dôvodov relatívne pomalého eh, rastu v Európskej únii eh, je kríza pred desiatich rokov. Nepochybne, ale ak sa troška zahlbíme do dôvodov vzhľadom k tomu, že dochádza k celkom globálnej ekonomickej obnove, ten náš pomalý rast maskuje isté nedostatky. Odhalilo sa niekoľko finančných a fiskálnych problémov po tejto kríze, pričom v Európe investície sú dominované bankami a je nedostatočná integrácia financovania ehm, kapitálovými trhmi a rôznych nástrojov. Je tu relatívne nerovnomerný rast medzi regiónmi a krajinami, teda namiesto toho, aby sa európske ekonomiky zbližovali, sa medzi nimi vytvárajú priepasti a to aj v rámci členských štátov. Takže tu Európska únia určite nedostáva svojim prísľubom kohézie. A po tretie, Európa trpí e, úpadkom konkurencieschopnosti, a to najmä v prospech Ameriky a Ázia. E, ten rozdiel, ktorý sa prejavil na začiatku 2000 rokov, sa čoraz e, viac zväčšuje zvyšuje sa vek e, e, obyvateľov v Európe a len zvyšovanie produktivity nám umožní udržať si e, životný štandard. A po štvrté, obnova bola nedostatočná. Ťahajú najmä súkromný sektor, pretože investície verejného sektora zostávajú utlmené a to po dekáde príliš nízkych investícií do infraštruktúry, vzdelávania, ako aj výskumu, vývoja, inovácií. Opatrné pre balancovanie verejných rozpočtov viedlo k tomu, že sa verejné investície znižujú o 20 oproti úrovňam spred krízy. Ak to teda všetko spočítame a počiarkneme, tak tieto faktory indikujú veľmi jasné štruktúrne slabiny, ktoré vedú k nízkej konkurenceschopnosti, nízkej konvergencii a znižovaniu životného štandardu. My musíme riešiť tieto slabé stránky a musíme sa snažiť zodolniť Európu ekonomicky do budúcnosti a my v Banke Európskej únie sme odhodlaní túto úlohu plniť. My máme strelivo, ktoré by sme mohli využiť, pretože počas šiestich dekád fungovania členské štáty zaplatili, zaplatili v hotovosti len 14 miliárd plus e, niečo cez 3 miliardy vo forme rezerv. A e, týchto mm, viac než 14, alebo teda 17 miliard eur nám umožnilo mobilizovať e, vyše 1, 1 bilión investícií, a to tak v Európskej únii ako aj mimo. Takže my roztáčame peniaze, a to nie peniaze daňových poplatníkov, ale e, peniaze, ktoré získame na kapitálových trhoch a od investorov. A e, Banka Európskej únie zlepšuje životy občanov Európskej únie už 60 rokov a snaží sa splňať aj požiadavky a potreby verejného sektora, mm, naposledy prostredníctvom FC. Takže my chceme tu tento úspešný príbeh rozvíjať, dámy a páni, ak e, existuje ambícia, aby sme dosiahli Ciele udržateľného rozvoja OSN a všetky tie klimatické ciele, ku ktorým sme sa zaviazali v Paríži, musíme mobilizovať e, verejný sektor a e, tu si treba uvedomiť, že peniaze z daňových príjmov nebudú nikdy stačiť. Invest EU podľa nás transformuje EFSI na dlhodobý, robustný a finančný, finančne stabilný nástroj, ktorý bude podporovať e, európsku politiku a to v kľúčových oblastiach inovácie, klímy a súdržnosti. Ja by som teraz chcel povedať len záverečné slovo na Margo inovácií. Dámy a páni, počas 15 eh, po sebe idúcich rokov zaostávame za našimi hlavnými konkurentmi v Ázii aj v Severnej Amerike v oblasti inovácií, výskumu, technológií a vzdelávania a to o 1,5 HDP každý rok. 15 rokov 1,5 eh, HDP každý rok menej toto samozrejme musí viesť k zníženiu našej konkurencieschopnosti a toto je varovný signál, ktorý by sme konečne mali začať vnímať. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. A teraz dávam slovo pani Anemi Turtelbum, ktorá je členom Európskeho dvora auditorov, ktorý skúmal e, Fond strategických investícií a sformuloval veľmi zaujímavé e, poznámky k spôsobu, ako tento fond funguje. Nech sa pani, páči, pani Turtelbum, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Vážené dámy a páni, ako auditor Európskej únie e, splňame jednu úlohu a to kontrolu nad tým, ako sa vynakladajú prostriedky Európskej únie, pričom neskúmame politické priority investičnej podpory, ale e, riešime to, ako Európska únia využíva dostupné zdroje tak, aby sa prostriedky dostali na tie stanovené priority. A to je vec, ktorá sa e, v uplynulých e, viacročných finančných rámcoch mierne mení záručné systémy európskeho rozpočtu ako EFSI a InvestEU zohrávajú čoraz väčšiu úlohu. A podobne ako tradičné systémy založené na grantoch a dotáciách, aj tieto nové systémy musia byť dôkladne skúmané parlamentmi. A práve v tom je naša úloha. My chceme využívať audity na to, aby sme pomohli národným parlamentom a Európskemu parlamentu splniť túto ich funkciu. Popri európskych štruktúrnych a investičných fondoch nový program Invest EU bude veľkým zdrojom európskej podpory pre investície v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca. Bude e, fungovať na báze e, rozpočtovej záruky Európskej únie vo výške zhruba 38 miliard, čo je zvýšenie oproti, oproti súčasnej záruke v rámci EFSI vo výške 26 miliard. Invest EU bude rozvíjať fungovanie FC a nahradí aj niekoľko ďalších nástrojov. A v tomto smere je vítaným zjednodušením oproti súčasnej úprave. Fond eh, Invest EU bude fungovať rovnakým spôsobom ako FC, aj keď eh, môže mať odlišné systémy správy. Náš eh, dvor auditorov nedávno vydal správu o fungovaní za prvé tri roky existencie FC, to je správa FC 1.0 výsledok bol, teda náš záver bol, že FC možno považovať za úspech, ale e, že stále zostávajú výzvy, ktoré treba vyriešiť, aby FC mohol byť vyhlásený za úplný úspech. Väčšina z našich e, pozorovaní a odporúčaní v osobitnej správe o FC sa týkajú práve aj budúceho fungovania fondu e, InvestEU a ja by som ich chcela využiť na to, aby som priblížila 5 hlavných víziev, ktoré sme identifikovali. Prvá výzva je prispôsobenie finančných produktov potreba. V rámci FC EIB um, využila vysokorizikové financovanie e, tým, že e, ponúkala e, klasické investičné úvery s dlhšou splatnosťou a brala na seba nezabezpečené pozície a takisto vstupovala do kontraktov s vysokorizikovými protistranami a relatívne malé využitie ostatných vysokorizikových finančných produktov um, bolo, spre, teda bol, bolo sprievodným javom. Takže sme odporúčili, aby EIB propagovala vysokorizikové produkty a v odôvodnených prípadoch zabezpečila podporu investícií, ktorá bola komplementárna k tej, ktorú poskytujú národné propagačné banky a ktorá by bola lepšie zameraná na vykrytie medzier na trhoch. Druhou výzvou je vyhýbanie sa konkurencii s ostatnými fondmi alebo zdrojmi financovania v rámci Európskej únie. A tu eh, FC čiastočne nahradil finančné nástroje Európskej únie, a to osobitne v oblastiach dopravy a energetiky. Eh, my sme eh, zdôraznili potenciál prekryvo medzi fungovaním FC a európskymi štruktúrnymi a investičnými fondmi, ktoré poskytujú financie na infraštruktúru. Odporúčili sme, aby komisia podnikla opatrenia na to, aby e, bola zabezpečená komplementarita medzi týmito nástrojmi a aby sa vyhla konkurencia medzi nimi. A v tomto návrh InvestEU, e, ktorý e, obsahuje jednu rozpočtovú záruku, určite ide správnym smerom. Tretia výzva je v tom, aby sme zabezpečili adicionalitu financovaných projektov. Tu nejde o to, aby sme zabezpečili, že financie dostanú len nové projekty, Um, v rámci nášho auditu FC sme zistili, že niektoré projekty by sa udiali aj bez podpory FC, takže navrhujeme posilňovanie skúmania toho, či okrem FC nemôže daný projekt, ktorý sa uchádza o podporu, čerpať financovanie z iných zdrojov. A pokiaľ áno, tak eh, FC by mal presmerovať svoje aktivity Štvrtá, štvrtá výzva súvisí s tým, že um, zdôrazňujeme potrebu uh, správnych odhadov uh, skutočne mobilizovaných investícií, pretože sa ťažko e, stanovuje, do akej miery e, podpora Európskej únie zohrala e, nejakú úlohu v mobilizovaní nových investícií a často tie investície pochádzajú aj z iných verejných a súkromných zdrojov. V našej správe sa zameriavame na niekoľko prípadov, kde odhadované mobilizované investície boli prehnané, a e, nemohli byť, e, alebo, neboli e, spája, alebo nemali byť spájané s podporou z FC. Tiež odporúčame zlepšenie súčasnej metodiky odhadovania mobilizovaných investícií a uplatňovanie rovnakých indikátorov vo všetkých nástrojoch v rámci rozpočtu EÚ, nielen FC a investiu. A piata výzva je dosahovanie vyššieho čerpania podporu, podpory a tu boli vznesené výhrady v členských štátoch eh, ohľadom geografickej distribúcie investičnej podpory z FC a to aspoň v tých prvých eh, troch rokoch my sme eh, zistili, že 15 krajín Európskej únie s dobre tablovanými národnými pod, propagačnými bankami čerpalo najviac podpory a to naznačuje, že kapacita členských štátov vytvárať kvalitné projekty môže byť môže dôležitým faktorom pri určovaní, kde tá investičná podpora nakoniec skončí. EIB e, e a komisia akceptovali naše odporúčania a preskúmajú koreňové príčiny distribúcie podpory z EFSI. A táto štúdia bude užitočná pri implementovaní programu InvestEU. Ak e, tie problémy sú na strane ponuky, tak e, úloha toho poradného centra a opatrenie na technickú podporu bude veľmi, veľmi dôležitá pri e, garantovaní úspechu programu InvestEU. Takže vážený, týmto chcem uzavrieť moje vystúpenie, v ktorom som sa snažila načotnúť pohľad Európskeho dvora auditorov na investičné produkty podpory Európskej únie. Chcela by som uzavrieť, že aby sme z mm, aby sme FC mohli prehlásiť za úplný úspech, musíme ešte niektoré veci dotiahnuť a dúfam, že pod vedením EIB tieto výzvy budú naplnené. Merci, madame. Ďakujem. Ďakujem. EFC to je naozaj úspech, ale sú tu ešte nejaké možnosti, ako pokročiť vzhľadom na pripomienky Európskeho dvora auditorov. A teraz dám slovo jedného z autorov jednému z autorov textu, Jose Manuelovi Fernandesovi, ktorý bol sprov, spolu spravodajcom týchto projektov. Nech sa páči. Nech sa... Ďakujem, vážený pán predseda. Budeme pokračovať s Invest EU, budem hovoriť po portugalsky. V tejto chvíli tu máme schválený návrh širokou väčšinou a už E, to nie, teraz už nehovoríme len o návrhu komisie, ale je to zároveň návrh parlamentu a my chceme posilniť e, sumu garancie z 33 miliónov na 40,82 milióna eur. A cieľom je udržať e, sumu garancií v ďalších o zvyšných finančných nástrojoch. To znamená, že v rokoch 2021 až 2027. E, nebudeme znižovať garancie. Toto nie je predlženie Junckerovho e, plánu FC, to je FC plus ďalšie tri finančné nástroje. Sú tam štyri okná infraštruktúry, inovácia, výskum, malé a stredné podniky a sociálne okienko. Toto posilnenie garancií zároveň posilňuje sociálnu oblasť a oblasť ktorá je venovaná malým a stredným podnikom. Invest EU bude naďalej vyžadovať proaktívnosť. Je to otvorený fond, ktorý e, bude potrebovať nielen užívateľov, ale aj programátorov fondov a to je požiadavka nová tak pre členské štáty, ako aj pre e, poberateľov a nikdy vlastne cieľom nebolo, aby tento projekt nahradil koheznú politiku. Úlohou je skôr doplniť koheznú politiku a tieto synergie sú veľmi dôležité. Rovnako je veľmi dôležité to, čo je v našom legislatívnom návrhu a síce posilnenie platformy eh, poradenskej činnosti podnikaniu. V tejto oblasti je veľmi dôležité, aby v každom členskom štáte na národnej aj regionálnej úrovni robili svoju prácu a aby mali platformy, poradné platformy pre podnikateľov, aby, aby hľadali riešenia, e, podporovali malé projekty e, na tieto platformy investícií. E, a ja dúfam, že tu dôjde k zjednot- zjednodušeniu. Pretože niekedy, keď hovorí Európska komisia e, o zjednodušovaní, som trošku znepokojený, lebo nie vždy ide o zjednodušenie. Ale ja dúfam, že e, tento návrh prinesie to zjednodušenie, o ktorom som hovoril. E, ďalej je veľmi dôležitá geografická rovnováha, ale aj tu je potrebná proaktivita. Ja trvám na tom, že je potrebné, aby sme vytvorili tieto regionálne a národné poradné platformy pre podnikanie. A zároveň treba si uvedomiť, že e, všetky tie e, garancie neposkytuje Európska investičná banka. Tá poskytne 85 a zvyšné poskytnú národné banky a národné inštitúcie. Samozrejme, že to bude nová výzva pre členské štáty, ktoré okrem toho, že e, budú budovať e, rozvojové finančné ustanovizne alebo budú pod, podnecovať činnosť a posilňovať činnosť tých, ktorých existuje. To znamená, že prestú podporovať tie, ktoré nefungujú. Ďalej, e, tie členské štáty, ktoré nemajú e, silné finančné inštitúcie podporujúce rozvoj, musia ich podporiť. A tam e, sa ráta so 700 miliardami eur a je možné, že e, e, v tejto oblasti budú mať členské štáty vlastné oddelenia pre tie projekty, ktoré chcú schváliť a ktoré chcú garantovať. A za týmto účelom budú môcť vybrať nejaké percento z národnej obálky štrukturálnych fondov a presunúť ich sem do Invest EU. Takto budú môcť zmobilizovať veľké zdroje, stroji tým A, a zároveň sa vyhnúť e, tej nevyhnutnej pomoci zo štátnej kasy. To je veľmi dobrá správa pre členské štáty, ktoré prostredníctvom svojich partnerských dohôd môžu e, spojiť štrukturálne fondy, kohezné fondy, fondy rozvoja vidieka s finančnými nástrojmi a e, ak majú slabé finančné štruktúry vo svojej krajine, tak tam potom môžu využiť tento mechanizmus. A ďalšia vec, už sme tu hovorili o princípe adicionality. My nemôžeme hovoriť o adicionalite v InvestEU, ako sme to mali v FESI, pretože toto nie je tá istá definícia pre projekt, ktorého cieľom je budovanie infraštruktúr a preto prosím vás, treba venovať veľký, veľkú pozornosť e, nášmu návrhu. Sú tam niektoré zlepšenia, je tam lepšie riadenie a správa peňazí, sú tam možnosti, ktoré sa otvárajú pre eh, nejaké eh, poradné eh, štruktúry, alebo aby poberatelia sa spojili. A takisto výbor regiónov a ECOSOC tu majú e, svoju úlohu, ktorou môžu posilniť tieto fondy. Ja som presvedčený, že náš návrh je veľmi dobre pripravený, zdôvodnený a očakávame, že rada urobí svoju prácu. Boli sme informovaní, že 20. februára môžu schváliť negociačný mandát na spoločnú prácu. My čakáme, už čakáme veľmi dlho a Európa nemôže čakať dlhšie. A ako vždy, parlament aj v tejto veci je vpredu, ako už mnohokrát v minulosti. Ďakujem, Jose Manuel. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, ďakujem za predloženie a predstavenie tohto projektu. A teraz dávam slovo pánovi Julianovi Janku, ktorý je predsedom výboru e, pre priemysel a služby rumúnskeho parlamentu. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pripravil som si 5 e, slajdov o technikov Mm, tejto miestnosti som sa dozvedel, že nie je možné prezentovať tieto slajdy, takže dovolte, aby som vystúpil vo svojom rodnom jazyku. Ďakujem za túto príležitosť. Je to Eh, veľmi dôležité diskutovať, aby sme spolu sa pokusili identifikovať návrh, ktorý by mohol byť vhodný a neutrálny pre všetky členské štáty bez toho, aby eh, diskriminoval hoci koho, ale zároveň pomáhal realizácii všetkých eh, makro Eh, opatrení viacročného finančného rámca členských štátov a eurozóny. Presnejšie povedané, hovoríme o pakte stability, hovoríme o viacročnom rozpočte a o potrebe dosiahnuť konkrétne ciele, ako je konvergencia, konkurencieschopnosť, ľudský kapitál, ľudské zdroje, investície, investície do rozvoja vývoja a inovácií. Po druhé, je potrebná konvergencia a súdržnosť v celej EÚ. Ale aká je realita? Dáta ukazujú, že sú tu makroekonomické nerovnováhy, niečo, čo ešte stále nie je e, zodpovedané. Je tu deficit bežného účtu platobnej bilancie, Ehm, je potreba mm, investovať. Všetci zdieľame túto jasnú potrebu. Aké sú tieto nevyhnutné investície, ktoré by vlastne zodpovedali analýzam Európskeho parlamentu, ktoré inak ukazujú, že stabilita cien je povinná. Stabilita cien. Po druhé, európsky vnútorný trh. Po tretie, ceny a produkčné kapacity, ktoré budú dostupné všetkým spotrebiteľom v celej Európskej únii. Vážení kolegovia, čo bude teda tým zázračným riešením, aby sme to lepšie pochopili? Dovolím si uvieť niekoľko čísiel. Platíme 1,13 miliard eur e, denne za energiu. To je najdrahší účet na svete. Po druhé, tento účet má vplyv na konkurencieschopnosť hospodárstiev členských štátov EÚ na globálnej e, svetovej úrovni. Má to ešte silnejší dopad potom na vývoz. Po tretie, diskriminačne pristupujeme respektíve máme diskriminačný prístup k zdrojom. Európska únia 50, má 57 e, závislosť e, na e, rope a mm, ďalšie vysoké percentná sa týkajú závislosti na zemnom plyne, uhlí a ďalších zdrojoch. Náš záväzok udržateľného hospodárskeho rozvoja je znížiť emisie skleníkových plynov, e, zmierniť zmenu klímy. A do roku 2040 budeme mať 70-percentnú nezávislosť od energetických, fosílnych energetických zdrojov. Čiže najdôležitejšie pre e, rov, makrorozpočtovú rovnováhu je investovať a stabilizovať ceny a na to treba realizovať a využívať štrukturálne fondy EÚ a rezervu z týchto fondov, ktorá by sa mala nasmerovať do investícií do infraštruktúry, dopravy, elektrické energie a takisto je potrebné mať tie dobudované prepojenia sever, juh, východ, západ. Prečo to vyzdvihujem? S portugalským kolegom sme hovorili o investíciách do obnoviteľných zdrojov energie a je pravda, že Dosiahnuté percento je 70%, ale čo sa udialo minulý december? 18. decembra v dôsledku problémov súvisiacich s výrobnou kapacitou jadrovej energie vo Francúzsku a v Belgicku, cena v Európe dosiahla 500 eur za megawatt hodinu. 500 eur. No a v dôsledku nedostatočného prepojenia hranica medzi e, Nemeckom a Rakúskom zaregistrovala zásadný pokles frekvencie a napätia elektrické energie, čo samozrejme malo dopad na výrobné kapacity. Je jasné, že Eh, tým trpí konkurencieschopnosť, že tým trpia ceny. Tento nárast cien eh, sa potom eh, prejavuje ako zraniteľnosť spotrebiteľov, či už súkromných alebo priemyselných a má to vplyv na výrobné kapacity v EU. No a členské štáty, ktoré podpisujú bilaterálne zmluvy napríklad s Ruskom, svoju závislosť EÚ od zemného plynu zo 60 e, miliard na 120 miliard. Takže ako môžeme hovoriť o konvergencii a súdržnosti v tejto situácii? My ako národní poslanci alebo poslanci Európskeho parlamentu musíme mať isté poradie priorít, istý plán predtým, než dotiahneme investície a aby sme mali investície na národnej úrovni, aby e, tam bol dopad na ceny, aby e, tam bol dopad na výrobné kapacity. Portugalsko je blokované prepojením medzi Portugalskom a Španielskom a Francúzskom, hoci tá technológia by dnes e, umožňovala prekročiť pohoria, to by ale spôsobilo e, vyššie ceny v, e, vo Francúzsku, ale Portugalsko by z toho ťažilo. Portugalsko je naďalej izolované, stále tam nie je prepojenie, asi to nie je žiaduce, ale zamyslíme sa nad e, prínosom napríklad pre pobalské krajiny. Máme 24 takýchto terminálov pre plyn, teda LNG. No, ja si myslím, že kľúčovým riešením tohto programu e, je práve takéto prepojenie. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ako posledný vystúpi Harry Jaskari, poslanec Fínskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Myslím si, že nové technológie môžu byť buď hrozbou, výzvou alebo veľkou príležitosťou. A myslím si, že tieto dva dni e, sme sa venovali viac výzvam než možnostiam a príležitostiam. Veľa sme hovorili o starnúcom obyvateľstve a nediskutovali sme o tom, ako napríklad Japonsko sa pokúsilo toto riešiť najnovšími technológiami. Veľa sme tu hovorili o vzdelávaní, že 40 európskych obyvateľov nemá základné zručnosti digitálneho sveta. A ako ehm, zmeniť aj vzdelávanie pedagógov, aby nastali nejaké ďalšie zmeny. Keď sa zamýšľame nad najnovšími technológiami, Ehm, že majú negatívny dopad na naše pracovné miesta, že by sme mali chrániť našich e, e, robotníkov. Nemali by sme robiť e, niečo iné. A takisto sme tu diskutovali o tom, že by sme mohli zaviesť daň pre globálnych internetových gigantov. Nemali by sme skôr pre Európu mať nejakú platformovú ekonomiku, aby my v Európe sme mali takýchto gigantov. Takže prvá moja poznámka je, že my sme, by sme sa mali na to pozerať inak. A ak vôbec začneme používať naše aktuálne technológie, tak by spoločnosť bola iná. A ak sa to, tu v Európe rozhodneme, že budeme priekopníkmi hm, preberania novej technológie, napríklad vo fínskom parlamente Máme zoznam takých 100 najradikálnejších technológií, ktoré majú vplyv na naše spoločnosti, napríklad autonómne autá, priemyselné roboty, platformová ekonomika, čistá energia. Mali by sme sa zamýšľať nad tým, čo tieto technológie robia a ako by sme e, mohli z nich pozitívne vyťažiť v našej spoločnosti. Uvediem niekoľko príkladov. Fínska automobilka pred 4 rokmi mala asi 800 zamestnancov. Potom sa rozhodli, že sa stanú jednotkou v výrobnej technológii. Napríklad inštalovali 600 robotov a teraz majú 2500 zamestnancov. Čiže veľmi moderné technológie môžu priniesť so sebou aj veľa pracovných miest, nielen negatívne výsledky alebo mm, účinky. No a vieme, že asi 15 podnikania prebieha cez digitálne platformy, ako je Amazon, Google a tak ďalej. Ale odhaduje sa, že to bude až 50 celého obratu v budúcnosti, že to pôjde cez platformy. Mali by sme sa zamyslieť, či by sme mali mať nejakú vlastnú európsku digitálnu platformu, naše vlastné firmy, a nielen zdaňovať tých druhých. Musíme tiež znížiť naše emisie 50, z dopravy o 50 do roku 2050. Vo Fínsku máme distribučnú povinnosť. 30 všetkého paliva musí byť na, zálo, teda na biozáklade. Biopaliva využívame po Fínsku, máme tam teda nejaké nové nariadenie. Mali by sme to všetko urobiť na európskej úrovni a čo možnosti obehového hospodárstva. Obyčajne používame materiály len raz a viac než 30 potravín sa vyplýtva a auta používam iba 8 času Mali by sme mať nejakú novú digitálnu firmu. A posledná vec. Je možné mať úplne čisté energetické systémy. Vo Fínsku 80 výroby elektrickej energie je bez CO2. A teraz vytvárame novú inteligentnú, inteligentný systém zameraný na Eh, koncového zákazníka. To je možno nejaký nový koncept inovácie pre celý ten ekosystém. Takže veľmi podporujeme eh, programy Invest EU. Intenzívne podporujeme európske politiky založené na inováciách a vítame keď eh, bude už E, teda fínske predsedníctvo, radi vás privítame v Helsinkách, aby sme spoločne sa pustili do niečoho nového. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanku. Teraz dám slovo e, tým z vás, ktorí ste si želali vystúpiť. Prvý pán Andrej Bergeger e, z nemeckého Bundestagu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda a ďakujem za príležitosť predniesť tu niekoľko slov. Program Invest EU je, myslím si, že vynikajúcim príkladom toho, ako pozitívne a zmysloplne môže sa štátne konanie prejaviť na európskej úrovni. Je totiž dobrý príklad toho, ako v spolupráci štátnych inštitúcií ešte zlepšiť konanie štátu ja som zobral na vedomie správu dvora auditorov a vidíme, že jedna z predchodcovských inštitúcií, program FC, ten bol hodnotený, kontrolovaný, z toho sa vyvodili nejaké závery a keď by sa to teraz e, uplatnilo na ďalší rozvoj programu Invest EU, bolo by to skvelé, skvelý krok vpred. Veľa k tejto téme zaznelo, ja e, sa e, odpichnem od toho, čo povedal pán Hoyer ako predseda, prezident Európskej investičnej banky teda nestačia tie potrebné investície, ehm, ne, nestačia na to len štátne prostriedky, potrebujú, musí, sú tam potrebné aj e, súkromné investície, preto tento program InvestEU môžeme maximálne privítať, najmä vzhľadom na dve veľké výzvy, ktoré musíme na európskej úrovni e, zvládnuť v nadchádzajúcich rokoch. Jednak to bude tá medzera po Brexite, e, odpadne nám čistý platiteľ a potom nové úlohy, ktoré sme spoločne e, identifikovali, tie bude treba zafinancovať. Takže asi viac než, alebo okolo 14 nástrojov sa tu spojí, aby sme sa vyhli možno nejakým, nejakým duplicitám. Aj rating sa bude môcť zvýšiť, e, takže budú pre mnohé opatrenia výhodnejšie predpoklady. Boli sme skeptickí u predchodcu FC, ale ten pákový efekt, ktorý sa tu e, objavil po istom čase, nás predsa len e, presvedčil a 650 miliard eur investícií, ak sa dokáže vytvoriť, tak je to veľký prínos, aby sa teda premostila tam medzera investičná, tam, kde teda zlyháva trh. No a potom je tam to to, že aké ťažiska si stanovíme, podpora inovácií, digitalizácie, podpora malých a stredných podnikov, sociálne investície a udržateľná infraštruktúra. Myslím, že e, to je dosť jasný signál, ktorý tu môžeme vyslať, najmä aby sme ostali aj v budúcnosti konkurencieschopní voči USA a ďalším hráčom, ako je Čína. Takže naozaj to veľmi vítam. La parole est maintenant à Manuel. Ďakujem a teraz pán Manuel Kendera Kamal z portugalského národného zhromaždenia. Uh, Mr. Mr. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážené poslanky poslanci. Ja chcem privítať túto iniciatívu a chcel by som povedať, že je to podľa mňa veľmi významný krok, osobitne ak tým budeme vedieť podporiť investície do inovácií a tiež e, súdržnosť medzi európskymi krajinami a takisto investície do udržateľnosti. Ja si myslím, že je treba zdôrazniť to, že ak budeme vedieť vytvoriť garančný fond na 75%, tak tých zostávajúcich 25%, ktoré majú doplatiť e, členské štáty, by malo byť vynakladaných zodpovedne, e, zvlášť ak to pôjde z verejných účtov a na základe dohody európskych štátov. Zároveň si myslím, že je potrebné eh, národné prostriedky, ktoré sa vynakladajú, eh, doplniť eh, európskymi prostriedkami, avšak častokrát sa stáva, že takto sa potom znižuje flexibilita. Ja tu chcem ešte spomenúť jednu vec a to, že tieto nástroje by mali byť tak úverové, ale aj e, e, na báze akcií alebo financovania e, základného kapitálu, ak chceme podporiť malé a stredne veľké firmy, startupy a firmy digitálnej revolúcie. Ďalšia dobrá myšlienka podľa mňa je to, aby tieto fondy umožňovali investície VR digitalizácie nielen do spoločnosti, ale aj do infraštruktúry, kde tiež sa budú vynárať veľmi významné výzvy. Ďakujem. Ďakujem a teraz náš kolega z Cypru, pán Kostas Marides, nech sa páči, Európsky parlament. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι είναι sú podmienkou udržateľného rozvoja, vytvárania zamestnanosti a e, sociálneho pokroku a takisto rozvíjania blahobytu. A v tomto rámci by e, som chcel povedať, že zvyšovanie rozpočtovej obálky e, programu po roku 2020 je potrebné, pretože ide o investičnú stránku v novom MFF. Takisto je treba podporiť fondy určené napríklad na migráciu a bezpečnosť a mm, to vzhľadom k rozsahu týchto víziev. Cyprus e, to je krajina, ktorá je postihnutá osobitne ekonomickou krízou a mm, nedostatok financí, nedostatok investícií, to práve dotlačilo euroskupinu k tomu, že sa rozhodla v marci 2013 e, zachrániť finančnou inekciou našu, našu banku, e, avšak tým sa naše hospodárstvo zaťažilo na niekoľko nasledujúcich rokov a e, okrem toho naša krajina e, čelí e, prívalu tak žiadateľov azyl, ako aj nelegálnych migrantov a my sa domnievame, že vďaka investíciám, ktoré by mali smerovať do rozvoja skutočnej ekonomiky, by sme mohli zvrátiť ten vývoj z minulosti, nastoliť rast a E, umoriť napríklad e, zlé úvery, ktoré predstavujú 1% z všetkých úverov na Cypre. A Európska únia e, by mala preukázať svoju solidaritu s Cyprom a to napríklad rozdelením záťaže, ktorá, ktorú naša krajina musí znášať z dôvodu migrácie. Takže tá, tá solidarita neabsentuje úplne, Eh, nie sme ani proti plánu Junckera, ale eh, InvestEU eh, to je mechanizmus, ktorý by mohol pomôcť napríklad mojej krajine rozvinúť energetický sektor prostredníctvom investícií do infraštruktúry. Takisto by sme potrebovali investovať do inovácií a výskumu a finančné nástroje Európskej únie by mali navyše zohľadňovať špecifika každej krajiny a mali by tiež stimulovať napríklad lokálnu ekonomiku. My sme napríklad e, ostrovný trh e, s malým objemom a preto máme určité komparatívne nevýhody a tieto nástroje by to mali e, zohľadňovať. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí, sa, ktorí prispeli k organizácii tohto stretnutia a chcem poďakovať aj tlmočníkom, ktorí Eh, sledujú tieto naše rozpravy. Ďakujem a teraz pán, pán Vaško Strálovič zo Slovenska eh, zo slovinského parlamentu. Pán Stanovič, nech sa páči. Hvala za besedo. Evropski program Horizon 2020 je... Európsky program Horizon 2020 jasne ukázal, že spoločné európske investície do e, vedy sa oplatia. A preto je správne, že investície do otvorenej vedy sú prioritou aj v ďalšom období 2021 až 2027. Dúfam a odporúčam, aby investície do vedy boli aj investície do základnej vedy, čiže do budovania sociálnej spoločnosti, aby sme našli riešenia, ktoré mm, zabezpečia väčšiu efektívnosť verejného sektoru. Som presvedčený, že spoločnosť môže veľmi prispieť k tvorbe a k príjmaniu dobrých politických riešení v zmysle Aristotela pre ktorého politika bola činnosťou slobodných ľudí, aby e, vytvorili usporiadanú a spravodlivú spoločnosť. Bolo by veľmi užitočné, keby sme mali uh, takéto nasmerované vedecké výskumy aj pre spoločnosť podľa vzoru CERN. Takéto prístupy môžu viesť k poznatkom, ktoré môžu zásadne prispieť k riešeniu víziev, s ktorými sme konfrontovaní v dôsledku komplexnej a nestabilnej spoločenskej reality. Neexistujú jednoduché riešenia. Jednoduché riešenia ponúkajú iba populisti. Dnes má veda, najmä neuroveda a e, oblasť big data, to sú nástroje na uh, preskúmanie spoločnosti, avšak žiaľ sa to o mnoho viac používa na manipuláciu než na, pre blaho spoločnosti. Mm, ako používame tieto nástroje? Používame ich na to, aby sme pomohli lepšiemu fungovaniu spoločnosti v zmysle európskych hodnôt a európskeho piliera sociálnych práv. Ďakujem. Merci. Ďakujem. A teraz pani Margarida Marquez z portugalského parlamentu. Obrigada, Ďakujem, vážený pán predseda. E, na, najskôr by som chcela poďakovať e, za vystúpenia, ktoré sme si tu mohli vypočuť. Najmä ma zaujalo vystúpenie z Európskeho dvora auditorov a e, Európskej investičnej banky. E, keď nám bol predstavený viacročný finančný rámec, tak je tam jasné, že komisia zredukovala sumy na zdieľané riadenie a navýšila e, prostriedky na priame spravovanie. A my z toho potom e, vyvodzujeme, že tieto priame prostriedky musia mať veľmi silný, silnú zložku zameranú na súdržnosť a tam práve patrí aj e, program Invest EU. E, preto je veľmi dôležité, aby tento program Invest EU e, spojil viaceré nástroje, nielen Junckerov plán, ale aj viaceré predchádzajúce nástroje tak, aby umožnil zracionalizovať, zefektívniť a pochopiť a stransparentniť procesy ale tento proces musí byť orientovaný na e, inováciu, vzdelávanie, technológie, e, energetický prechod. A to znamená, že tu nejde o akékoľvek investície. Musia to byť investície, ktoré budú orientované do budúcnosti, ktoré budú zohľadňovať e, priority budúcnosti. Ale zároveň tu ide aj o presadzovanie súdržnosti a na to je nevyhnutné, aby tento program disponoval takými pravidlami, aby, e, aj, aby bola res, respektovaná aj geografická rovnováha. A e, napríklad je zaujímavé, že keď e, dvor auditorov, pokiaľ ide o Junckerov plán, nám hovorí, že od okamihu, keď došlo k zmene nariadenia, aby sa presadila geografická rovnováha, tak došlo e, k, tejto, k tomuto zrovnovážneniu, tak je preto dôležité, aby aj Invest EU e, zohľadňoval geografickú rovnováhu. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem. Teraz dám opäť slovo pánovi Kostasovi Mavridesovi, pretože e, je pán Angelos Vacis, ktorý vystúpil na miesto neho. Tak teraz pán Mavrides, nech sa páči, dávam vám slovo. Vy avez la parole. Is it working? Yes, it is. Ja budem hovoriť svojim materinským jazykom, ale veľmi stručne. Bolo tu povedaných už viacero záležitostí. veľmi rozumných vecí, teda okrem iného my chceme v Európe podporiť konvergenciu, tak sociálnu ako ekonomickú a toto sú základy, na ktorých celá Európska únia bola postavená od samého začiatku. A teraz by som chcel hovoriť o dvoch konkrétnych témach, ktoré sú dôležité a ktoré sme preberali aj na výbore EKON v Európskom parlamente. V prvom rade niektoré členské štáty um, boli zasiahnuté ekonomickou krízou veľmi tvrdo a v dôsledku toho sa v Európskej únii rozhodlo, že napríklad štruktúra únie, bankovej únie bude postavená na troch pilieroch, teda pilier dohľadu, e, pilier rozhodo- bankového roz- bankovej záchrany, tretí pilier e, ochrany vkladov. Ja som ekonóm a vzhľadom k môjmu ekonomickému vzdelaniu e, nemôžem celkom akceptovať tie politické argumenty a ekonomické argumenty, ktoré sa tu pertraktujú a ktoré um, stojí proti bankovej únii a uh, ochrane vkladov. Ja chápem, že uh, na juhu Európy bankový systém má isté špecifika, ale nechceme, aby tieto špecifika zabrzdili napredovanie v záležitosti, ktorá je veľmi potrebná. Ak uh, príde ďalšia kríza a my budeme riešiť tie isté problémy, tak je mi ľúto, ale bude príliš neskoro. A moja skúsenosť, a bol som spravodajcom v Európskom parlamente pre e, program technickej e, pomoci v oblasti infraštruktúry, e, musím konštatovať, že sme, že sme pozorovali veľa úspechov v tejto oblasti a projektov, ktoré mali reálny pozitívny vplyv. Takže ak necháme na členské štáty, tak eh, um, ak eh, to teda necháme na členské štáty, aby eh, si určovali svoje priority, tak, uh, tak to je jednoducho vec, ktorú musíme za každé okolnosti zvážiť. Ďakujem. A teraz pani Elis Marie Idins, írska senátorka, nech sa páči. Very much, uh... Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali efektívny systém vyšetrovania. Ja to poznám z írskej perspektívy, kde e, nám hrozí, e, hrozia podobné zásadné kroky po Brexite. Potom sú tu záväzky vyplývajúce alebo súvisiace s klímou, ale aby som reagoval na to, čo tu odznelo, ja si myslím, že vo vzťahu k, k klimatickým zmenám a k cieľom udržateľného vývoja prečo tu ekonomický systém má e, svoju úlohu. My nemôžeme čakať na to, kým sa určité veci stanú ziskovými a e, verejný sektor by mal byť, by mal byť dynamickým motivátorom a hýbateľom v týchto oblastiach. Práve investície vo verejnom sektore by mali riešiť tieto oblasti a zníženie investícií z verejného sektora o 20 vecov, ktoré by sme mali riešiť prioritne a to aj preto, lebo verejný sektor môže podnecovať inovácie, napríklad v oblasti základného výskumu. A takisto dokáže veci veľmi rýchle e, preniesť na úroveň väčších objemov a e, globálny juh potrebuje takéto riešenia o mnoho viac než my. No a pokiaľ ide o ten verejný sektor, tak e, sa tu hovorí o flexibilite z hľadiska postupov na uzatváranie partnerstva, na riešenie E, toho efektu e, zmrazovania, ktoré niekedy pravidlá o štátnej pomoci majú na e, verejné financie, ale hovoríme s expertmi vo vonkajších obchodných vzťahoch a tam sa takýto efekt zmrazovania tiež pozoruje napríklad v podobe súdov, ktoré rozhodujú o investíciách a takisto tzv. ratchet clause, ktorá ťažšie um, alebo stiažuje prechod od verejných na súkromné financie a to v súvislosti s tým svrkávaním verejných investícií spôsobuje, že určité oblasti začínajú zaostávať a my by sme mali um, tomuto zabrániť. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je, že v, Európsk, EU eh, e investe došlo k zvýšeniu na 4 miliardy e, v oblasti sociálnych e, investícií a zručnosti, ale je to o mnoho nižšie než 11 miliard, ktoré sú investované do oblasti malých a stredne veľkých firiem a udržateľnej infraštruktúry, čo sú veci, ktoré samozrejme podporujem, ale e, napríklad starostlivosť a osobitne starostlivosť o starnúcu populáciu, ktorú sme aj dnes spomenuli, záležitosti ako napríklad komunita a zdravotná infraštruktúra, sociálna infraštruktúra, toto sú kľúčové záležitosti a Neviem, či všetky budú financované z týchto síce navýšených 4 miliard, ale len z tejto oblasti. A osobitne po um, období, kedy tieto kľúčové veci sa často zanedbávali, by sme si mali povedať, že práve starostlivosť je veľmi intenzívnou oblasťou, kde môže byť e, vývoj budúcnosti. Ďakujem teraz Vanigovi Menov, ktorý je členom e, litovského parlamentu pardon, e, lotišského. Ospravedlňuje sa pán predseda. Ja som chcel položiť otázku predsedovi Európskej investičnej banky, pánovi Wernerovi Hojerovi, ale ak som, ak správne vidím, tak odišiel z panela. Napriek tomu moja otázka, ktorú aj tak položím, e, by asi mala byť adresovaná ďalším rečníkom, možno na ňu zareaguje niekto ďalší. Pán Hojer povedal, že Nemá zmysel sa spoliehať len na verejné investície, pretože treba mobilizovať e, primárne súkromné investície. Moja otázka je, či e, práve štátom vlastnená rozvojová banka by sa nemala stať e, základom tejto rozvojovej politiky. Banka, ktorá funguje podobne napríklad v Nemecku, Credit Anstalt, für Wiederaufbau, Banking Group. A moja situácia v mojej krajine v Lotyšsku vyzerá podobne ako v Nemecku po druhej svetovej vojne E, nemeckí podnikatelia mali málo peniazy alebo žiadne peniaze na investíciu a e, zase zamestnanci nemali žiadnu istotu. U nás sú mnohí mladí, ktorí z Lotyšska utekajú do, západ, do západných krajín, do Európskej únie, kde hľadajú zamestnania. V Nemecku v tom čase um, Nemecko svoju situáciu vyriešilo tým, že zriadilo banky, ktoré patrili e, miestnym vládam alebo spolkovým vládam, ktoré následne začali ponúkať e, e, úvery a nemecký systém, podnikateľom a nemecký systém a dnes je Nemecko vďaka tomuto systému jedna z najúspešnejších krajín, ak nie najúspešnejšia krajina v eurozóne. A aký, um, aká je úloha národných bank alebo štátom vlastnených bank v období po roku 2020? To je moja otázka. Ďakujem. Merci. La parole est maintenant... Ďakujem. A teraz dáme slovo pani Lee Viering z Európskeho parlamentu. Hartlek dank om het woord. Ďakujem veľmi pekne za to, že som dostala slovo. Nemám žiadne otázky, takže ďakujem. Ah bon. Donc, vous avez utilisé votre temps de parole. Takže vy ste využili váš rečnický čas a posledný vystupujúci, pani Gabriela Kretu z Rumunského senátu. Thank you very much, chair. I can... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja ja si nemôžem pomôcť, e, ale musím e, vám pripomenúť, čo som povedala na, min- na minuloročnej konferencii, e, že v rámci Junckerovho plánu bola uvedená nová myšlienka, že existujú zlé investície, priame investície z verejného rozpočtu, ktorým sa treba vyhnúť, pretože podkopávajú fiskálnu konsolidáciu a potom, že sú dobré investície, e, ktoré e, využívajú verejné prostriedky ako garanciu. Toto je čistá ideológia, toto nie je ekonomická politika a ideológia samozrejme nie je v princípe zlá, len neviem, či Tu je samozrejme dôležité pozrieť sa na to, aké sú výsledky. Áno, Junckerov plán bol úspešný, ale my e, máme tak málo času na to, aby sme ho spätne zhodnotili, že nemôžeme povedať, do akej miery ten úspech závisel od súkromných úverov, ktoré dávali banky, od investorov. V budúcnosti zatiaľ e, nevieme, ako to celé vypáli v budúcnosti a nevieme, aký prospech z toho bude mať v konečnom dôsledku verejnosť z takýchto investícií, ktoré sú založené len na finančných nástrojoch. Ja e, verím, že, ako som povedala predtým, e, musíme doslova zainvestovať do verejných statkov, do verejných služieb na európskej úrovni tak, ak chceme vyriešiť súčasnú situáciu sociálnych nepokojov takmer v každej z našich spoločností, ďakujem veľmi pekne. Bien. Všetci, ktorí si želali vystúpiť, mali možnosť urobiť to. Teraz nám zostáva trošku času. A ja dám slovo tým rečníkom, ktorí sú ešte na tribúne aby vystúpili, ak si želajú reagovať na otázky alebo na poznámky najskôr pani Tortelbum z účtovného dvora. Ďakujem. On. Čo sa týka otázky, eh, aký dôležitý je súkromný sektor a súkromné banky, samozrejme veľmi dôležité sú tieto banky, pretože ako viete, pre FC aj sme na to poukázali v našej druhej výzve, že je veľmi dôležité, aby sa FC e, pokusil vyhnúť e, konkurencii iných EU fondov, ale aj konkurencii súkromných bank a súkromného sektora. Tá sila spolupráce a Invest EU e, je v tom, že hm, máte multiplikačný efekt a môžete sa navzájom posilňovať. Takže to je moja odpoveď na túto otázku a myslím, že by som ctených kolegov poprosila, aby sa pozreli na našu správu a na naše druhé odporúčanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jose Manuel Fernández. Ďakujem, pán predseda. U Investuje e, vlastne určen, nie, je privátne, nie sú privátne investície, ale dúfame, že sa, e, že, že sa bude venovať aj financovaniu cezhraničných infraštruktúr a e, tie platformy, ktoré sa vytvoria v členských štátoch, budú mať možnosť zapojiť do toho dokonca aj tretie krajiny, ktoré e, budú môcť takisto e, mať tieto e, garancie. A pokiaľ ide o vzájomné prepojenie, interprepojenie, to je vo všetkých článkoch Invest EU. Veď my nemôžeme mať úniu digitálnu alebo energetickú úniu bez týchto vzájomných prepojení. A jedným z cieľov, ktorú EFC imalo a Invest EU to tiež má, je zrušiť bariéry, ktoré bránia investíciám a aby sme mohli naozaj vybudovať digitálnu aj energetickú úniu. E, v súvislosti s klimatickými zmenami chcem e, pripomenúť, že 40 investícií musí byť orientovaných do boja proti klimatických zmien. A aj v ďalšom finančnom viacročnom rámci tento cieľ tiež ošetrujeme a do roku 2027 by sme mali 30 fondov e, venovať práve týmto otázkam. Iba 4 ESI, teda viacročné e, súčasného Junckerovho plánu, iba 4% e, idú na použitie sociálne. To znamená, že sú tu disponibilné prostriedky, ale nie je dopyt. A preto je potrebné podporovať aj inštitúcie sociálnej solidarity tak, aby mohli kandidovať na projekty v tejto oblasti, lebo sme vynaložili veľké úsilie, aby sme zmobilizovali ďalších 95 miliard eur v sociálnej oblasti a e, veď predsa by bolo veľmi zlé, keby sa nemohli využiť, pretože by nebol dopyt. A aj keď tu e, nie je pán predseda, ja ešte chcem povedať, že Európska investičná e, banka má veľmi dôležitú funkciu. E, mala ju v prípade EFSI e a zmobilizovala pre ekonomiku okolo 78 miliard eur, čo je veľmi dôležité, tá suma na dynamizáciu ekonomiky. A ešte ďalšie, všetko, čo sa týka startupov a podnikania, aj e, to je zohľadnené v Invest EU. Samozrejme, to, čo bolo v FC, tak bude pokračovať aj v Invest EU. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernández. Vy ste nahradili aj predsedu Európskej investičnej banky. A teraz pán Janku. foarte mult. Sunt două... Ďakujem, pán predseda. Sú tu asi dva prvky, ktoré neboli obsiahnuté v investičnom programe a ponúkajú riešenia aktuálnych víziev. Možno sme zabudli na zraniteľnosť trhu práce a tiež na krízu ľudských zdrojov v celej Európe. Uvedomujúc si, že eh, politický kontext je stále viac eh, hostilný. Eh, potom je tu otázka prístupu Európy k primárnym zdrojom. Mm, takisto pozícia exportéra, technológií, pokiaľ ide obnoviteľné a udržateľné technológie, zariadenie, ktoré nám, by nám umožňovalo zmierňovať efekty e, skleník, teda skleníkový efekt musíme zapojiť všetky členské štáty nediskriminačným spôsobom. To, čo sú najväčšie náklady momentálne v, vo výrobe, to sú práve náklady na energiu a na druhej strane je pracovná sila. V niektorých členských štátoch je to akýsi začarovaný kruh, pretože politika, eh, pokiaľ ide o energetické eh, trasy, sa akoby vzdialuje od istých štátov, čiže dochádza k ochudobňovaniu, masívnej migrácii eh, pracovnej sily a, a teda nechápem, ako je možné si predstaviť rozpočet bez e, toho, aby sme niekoho tým diskriminovali v Európe. Ak, ak by bolo menej e, výdavkov na energiu, myslíte si, že by platy rýchlejšie vzrástli? Da, on treba je forte bună. Uh... myslím, že to je výborná otázka. keby sme sa zbliža pozreli na ten európsky projekt, pokiaľ ide o tie uh, transportné trasy uh, e, um, e, uhlovodíkových palív, vidíte, že neprechádza nič cez Rumunsko. Rumunsko sa teda stáva akýmsi zajacom Ruska a Rusko uh, má veľmi vysoké ceny energie a zemného plynu a rumúnske produkty sú teda veľmi negatívne ovplyvnené vo svojej konkurencieschopnosti. Čiže veľkí ekonomickí hráči v Európe, e, ktorí sú v Rumúnsku, nemajú teda um, isté kapacity um, takto profitovať z Rumúnska, vracajú sa k sebe domov. Rumúnsko teda stráca ľudské zdroje, kvalifikované, ktoré migrujú do tých európskych štátov, ktoré takto prispievajú k tomuto javu. Ďakujem. Nous voici arrivés au terme de... Uh-huh. Teraz sme dospeli k záveru tejto výmeny názorov, ktorá bola veľmi bohatá, sľubná. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí boli prítomní na tribúne na začiatku vystúpenia. A teraz dám slovo pánovi predsedovi Sorinovi Lazárovi, ktorý spolu so mnou predsedal tomuto poslednému zasadnutiu. I I very... Ďakujem, pán predsedajúci, budem hovoriť veľmi stručne, avšak radšej by som hovoril po rumunsky. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, Európska komisia teraz podporuje regionálnu politiku, vrátane politiky súdržnosti a práve to je hlavný nástroj týchto regionálnych investícií. Týka sa to navyše všetkých regiónov, podporuje sa tým konkurencieschopnosť aj tvorba pracovných miest a zároveň udržateľný rozvoj a zvyšovanie kvality života. Takže politika súdržnosti je skutočným katalizátorom, a to tak verejných, ako aj súkromných financií. Zároveň členské štáty núti spolufinancovať, čo zvyšuje dôveru investorov. A cieľom Rumunska s ohľadom na investície po roku 2020 je zabezpečiť rovnovážnu distribúciu týchto investícií medzi európske regióny, tak aby sme obmedzili tie veľké rozdiely v miere um, ekonomickej rozvinutosti jednotlivých oblastí. Kolegyňa a kolegovia, chcem sa teraz dotknúť jednej záležitosti, ktorá bola spomenutá aj pred rečníkmi. Budeme musieť zareagovať veľmi rýchlo na nárast rozdielov v produktivite medzi členskými štátmi. Znamená to, že musíme investovať do výskumu a vývoja, malých a stredne veľkých podnikov, čistej energie, ale aj do oblastí, kde panuje nedostatok e, súkromných investícií. Rozumiem, že chceme a musíme mobilizovať e, súkromné aj verejné investície a Invest EU by nemal byť na úkor politiky súdržnosti. Tie nástroje musia byť flexibilnejšie, mali by sme investovať do lepšieho základu verejných politik, tak aby boli dôveryhodnejšie a zároveň sme hovorili aj o určitom prevzatí zodpovednosti verejného sektora, napríklad v oblasti plnenia klimatických cieľov. Tiež bolo spomenuté, že štátne banky môžu byť modelom rozvoja. To je naozaj zásadná téma na ktorú by sme mali nájsť odpoveď. A ja dúfam, že sa nám to spolu podarí. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, ako rumúnsky poslanec a e, rumúnsky občan a zároveň európsky občan, by som chcel povedať, že by som si prijal viac demokracie, tak u nás doma, ako aj inde. Viac Európy, viac konkurencie, viac disciplíny a ja dúfam, že aj vy chcete to isté. Ale zároveň by som si prial trocha viac solidarity a trocha viac súdržnosti v, rýchlejš- v záujme rýchlejšej konvergencie a lepšej konvergencie, pretože, a o tom som presvedčený, len jednotou môžeme prekonať výzvy, ktoré pred nami stoja, pretože svet prechádza obdobím nesmierne veľkých a rýchlych zmien. Záverom, kolegyne a kolegovia, by som chcel menom Rumunského parlamentu pozdraviť všetkých členov a účastníkov tohto medziparlamentného týždňa a vyjadriť presvedčenie, že spoločne nájdeme riešenie našej prosperity. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A toto stretnutie, e, tieto dni stretnutí poslancov Európskeho parlamentu s poslancami národných parlamentov, kde sme sa E, snažili nájsť spoločné body, aby sme e, pochopili to, čo sa, čo sa plní v národných parlamentoch a čo sa buduje e, v Európskom parlamentu. Tieto, roky sa, tieto podujatia sa opakujú každým rokom. Kvalita našej výmeny je lepšia a lepšia a je pravdou, že vlastne my zdieľame spoločnú vôľu po solidárnej Európe, e, ktorá by mala objať všetkých Európanov a mali by sme spoločne e, čeliť e, tým výzvam, ktoré pred nás stavia globalizácia. Všetkým vám ďakujem za účasť.